So, was wir schon mal machen können, ist uh, abstimmen über... Takže čo by sme ale teraz mohli spraviť? Mohli sme hlasovať o návrhu e, smernice komis komisie, kde ide o kde ide o prídavné látky, trombín. To by malo byť jednoduchá vec, lebo to by hlasovanie iba za a proti. To je bod číslo 13.

Takže keďže hlasovacie zariadenie ešte nefunguje a keďže pri falšovaných liekoch potrebujeme hlasovacie zariadenie, aby, lebo to bude veľmi komplikované, tak ja som vám chcel navrhnúť, aby sme teraz sa dostali k bodu 13. To je hlasovanie o pridaných látok do potravín. Ide tu o prasací trombín. To je jednoduché hlasovanie za alebo proti. Takže technik tu je. Skúsme si to otestovať. Skúsme teraz hlasovať elektronicky. Ide o trombín. Kto je za uznesenie, hlasuje za.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 So, we start again. Dobre, takže zopakujeme si to. Otváram hlasovanie a ide tu o trombín. Takže otvoril som hlasovanie. alle abgestimmt. Hlasovali všetci. Dobre, tak končím hlasovanie. A zdá sa, že to funguje. 31 za, 21 proti, nikto sa nezdržal. Tým pádom je toto uznesenie schválené. So, dann äh, kommen wir zurück zu Tagesordnungspunkt 10. A teraz sa vraciame k bodu 10, kde ide o falšované lieky. Je to veľmi rozsiahly hlasovací zoznam. Máte ho k dispozícii. Takže začneme kompromisným návrhom 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené.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 Dobre, teraz skočíme na stranu 5 a tu máme pozmeňujúci návrh 157 od spravodajkyne. Kto je za 157? Proti? Zdržali sa? Schválené. 17 bola stiahnutá a teraz ITRE 21 za Proti? Zdržali sa? Schválené. Očividne je tu nejaký problém stlmočím do angličtiny. Je tam nejaká porucha? So, wir waren bei ITRA e 21. Dobre, takže mali sme ITRE 21, musíme o ňom hlasovať, takže kto je za ITRE 21? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE e 23 za, proti, zdržali sa, schválené. Aha, no, mohol som s tým rátať, takže radšej si to overme. Končím hlasovanie. A predsa to bolo schválené. Bolo to tesné, ale schválne. Teraz návrh 19, máme tu dve časti. Teraz prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť? Za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 160 odpadá. 161 tiež. Raz 20. V dvoch častiach prvá časť to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Zostávame sa na ďalšiu stranu. 162 a 163 a ITR 25 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 166 za? Proti? Zdržali sa? Schválené? 21 za? Proti? Zdržali sa? Overme si to. Končím hlasovanie. A bolo to jasné 32 za, 22 proti. Schválené. ITRE 167, to sú identické návrhy, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovanie po častiach. 170, prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz ďalší návrh odpadá. A dostávame sa k 176. prvej časti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Sto 73, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 175 za. proti, zdržali sa, overme si to. Takže budeme hlasovať 175-ke elektronicky. Končím hlasovanie. No je to výsledky 24 za, 26 proti, 4 sa zdržali, zamietnuté. A teraz sme pri 174, kto je za? Proti? A preskočili sme jeden návrh, prepačte. ITRE 28, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz sa dostávame k 177 a 178, čo sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Sto osemdesiat tri. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. ITRE 29 za, proti, zdržali sa, schválené, 23 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť, za, proti, zdržali sa, overme si to radšej. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky 32 za, 22 proti, 1 sa zdržal, schválené 184, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 185 a 86, indické návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 187, ITRE 30 a ITRE 31. Nie, pardon, ITRE 30. Takže 187 a Itr 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. ITRE 31 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 188 za? proti, zdržali sa, schválené. 189, ITRE 32, prvá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 190, ITRE 32, druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 25 za, proti, zdržali sa, schválené. A, hlasuje s nami? Dobre, dobre, ale otázka, či sa hlasuje správne. 191 za, proti, Zdrželi sa, schválené. 192 za, proti, Zdrželi sa, schválené. 193 po častiach, prvá časť za, proti, Zdrželi sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 194 odpadá. A dostávame sa k 27. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 199 za, proti, zdržali sa, schválené. ITRE 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 200 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz sa dostávame na stranu 12. 214 od pána Prodyho. Kto je za? 214. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. ITRE 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 215 za, proti, zdržali sa, schválené, 216 za, proti, zdržali sa, schválené, 218 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, overme si to. beendet. Končím hlasovanie. A dobre som to odavil, takže bolo to zamietnuté. 27 za, 28 proti, ale bol to tesný výsledok. 219 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 222 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 11, kto je za, proti, zdržali sa, Takže ešte raz. Imko 11, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Schválené. Identisch 223. Rovnaké je to v 20, 223 a 224, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 225 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 226 odpadáva. Takže 228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 229 za, proti, Zdržali sa. Kontrolujeme. Abstimmung beendet. Hlasovanie je ukončené. 29 za 27 proti prijaté. Ďalší návrh odpadáva a potom 231 za. Proti zdržali sa, prijaté. ITRE 38 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 232 233 sú identické za, proti, zdržali sa, 237, 238 sú identické za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 239 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 240, i 40 a INCO 12 sú identické za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 241 a 242 sú identické za. Proti. Zdržali sa prijaté. 243 za proti, zdržali sa prijaté. Dvesto štyridsať deväť spravodajkyne za, proti, zdržali sa prijaté. 246 za, proti, zdržali sa prijaté. Na ďalšej strane pokračujeme. 248 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 250 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 252 za. Proti Zdržali sa prijaté. 255 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 254 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 256 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 257 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 258 a 59 a IMKO 13 sú identické za, proti, zdržali sa prijaté. 260 a 261 sú identické za. Proti. Zdržali sa prijaté. Dvesto šestdesiat tri. A čtyri za. proti, zdržali sa zamietnuté. 265 a 266 identické za, proti, zdržali sa zamietnuté. 267 a 268. Dobre, kontrolujeme 265 a 266. PPE hat zwei zu viel jetzt. Zwei Karten müssen. EPP má teraz o dve kartičky viac. Dve kartičky treba vybrať. Ešte jedna. Teraz je to v poriadku. Hlasovanie je ukončené. 30 za, 25 proti. Prijaté. A teraz 267 a 68 identické za. Proti. Zdržali sa prijaté. 31 za. Proti. Zdržali sa prijaté. ITRE 43 za. Proti zdržali sa prijaté. Trošku nižšie. 275 Líze za, proti, zdržali sa prijaté. Dvestosedemdesiatdeväť, prvá časť a 280 e, prvá časť sú identické. A ešte aj IMKO 17 prvá časť. Teda hlasujeme o týchto návrhoch. Kto je za ne? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Potom 279 druhá časť, 280 druhá časť a 278 druhá časť. A IMKO 17 druhá časť. Takže kto je za tieto pozmeňovacie návrhy? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Nasleduje 279 tretia časť, 283 časť za proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 17, tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 278, tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pokračujeme ďalej na strane 19. 288 Tremopulo z Rivázy. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Potom tu máme ITR 45 a IMKO 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa Prijaté. I346 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kontrolujeme i346. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 292 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Imko 19 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 293, 294 za. Proti zdržali sa. Povedal by som prijaté, ale kontrolujeme si to ešte. Ukončujem hlasovanie. Jedno EPP je navyše, takže jednu kartičku treba vyťahnuť. Teraz je to dobré.

Zdržali sa prijaté. 299 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 300 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 301 za. Proti zdržali sa prijaté, ITRE 48 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 302 za, proti, zdržali sa prijaté, ITRE 49 a 303 za, proti, zdržali sa prijaté, 305 za, proti, zdržali sa prijaté, 306 a 307 za, proti, zdržali sa prijaté, 308 a 309 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, E, zamietnuté. 310 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 312 za, proti, zdržali sa, prijaté. Identická je 113 a ITRE 53 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 315 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 36, prvá časť. Za. Proti zdržali sa zamietnuté. 316 a ITRE 54 za, proti, zdržali sa prijaté. 317 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 317 druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Úplne dole 323, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 324 za, proti, zdržali sa, prijaté. 323, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Identické sú 200, 326, 327 a ITRE 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 328 za. proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 za, proti, zdržali sa prijaté. Na strane 23 celkom dole ITRE 60. Kto je za? ITRE 60. Proti? Na strane 23. Úplne posledný riadok, posledný návrh na tejto strane. Sekretariat mi hovorí, že všetko ostatné totiž vypadáva. lebo sme prijali IMKO 19. Takže sme na strane 23, ITRE 60. Kto je za ITRE 60? Ďakujem proti. Zdržali sa prijaté. Tristo tridsaťosem za. proti, zdržali sa, prijaté. Uh, 342 za, proti. Nie je to celkom uh, zrejme, musíte vydržať. 342, kto je za? Proti Zdržali sa, musíme kontrolovať elektronicky. 342 a ITRE 61 e, sú identické. Kontrolujeme ich elektronickým hlasovaním. Ukončujeme. To je dosť zrejme. 31 za, 23 proti. Takže prijaté. Potom tu máme kompromis číslo 14. Kto je za kompromis číslo 14? Proti? Zdržali sa? Prijaté. ...347 Weisgerber za, proti, zdržali sa, prijaté. 348 za, proti, Zdržali sa? Prijaté. 350 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. ITRE e, e, 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. IMKO 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 352 a ITRE 67 za, proti, zdržali sa prijaté. 353 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 354 a ITRE 368 za proti, zdržali sa zamietnuté. 355 za, proti, zdržali sa prijaté. 356 za, proti, zdržali sa prijaté. ITRA 69 za, proti, zdržali sa prijaté. 300 57 i trest 70 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 43 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 358 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 359, i 371 za, proti, zdržali sa, prijaté. IMKO 23, split vote, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 72 za, proti, zdržali sa prijaté. 361 za, proti, zdržali sa prijaté. 44 je stiahnutá, 45 za, proti, zdržali sa prijaté. Imko 24 za, proti, Zdržali sa prijaté. 360 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 365 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 73 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 364 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tristo šesťdesiat šesť za, proti, zdržali sa, prijaté. 367 za, proti, zdržali sa, prijaté. 368 za, proti, zdržali sa, prijaté 369 za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. IMKO 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 371 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. IMKO, e, teraz 70, ITRE 75, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kto si ešte skontrolujeme? ITRE 75. Abstimmung beendet. war deutlich. Toto bolo zrejme, celkom jasný výsledok, takže prijaté. Teraz prejdeme k 51 a ITRE jednotke, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší vypadáva. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za a i 3 sedmička spoločne za, proti, e, zdržali sa prijaté. I 3 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Imko 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Strana 32. Parvanová, pozmeňovací návrh 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 85. za? Proti? strana 32. Eh, o 83. sme hlasovali ako o prvom návrhu na tejto strane. ja u mňa nemám 69, hovorí pán predseda. Kollege Seber, das ist äh, durch den Kompromiss 4. Kolega Seber, to je pokryté kompromisom 4. Takže pokračujeme ďalej. Kde sme to skončili? Teraz sme pri 85. -ke. Takže kto je za 85? -ku? Ďakujem proti. Zdržali sa prijaté. potom identické 86 a 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10. Pokračujeme na ďalšej strane. 84 Bartoloci. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 je stiahnutá, imko 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Potom 92 a ITRE 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. Identické sú e, e, stovka a ďalej s plitvou, takže kto bol za, kto je proti. Zdržali sa. Takže kontrolujeme to ešte raz. E, prvá časť, kontrola elektronická, stovka ITRA 15. Prvá časť. Kontrolujeme prvú časť. Hlasovali všetci? Tridsať za, 21 proti. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamietnuté. ITRE 16 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. Potom 101 za, proti, zdržali sa. Kontrolujeme elektronicky 101. EPP má o jednu kartičku navyše, jednu vyťahnite, teraz je to dobré. Takže 31 za 19 proti, to je jasné. 11. Kto je za? Proti. Držali sa zamietnuté 102. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 103. Aj 317 za. Proti. Zdržali sa prijaté 104 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 105 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 106 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 108 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 109 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Identické je 110 e, a 122, ale máme tu split takže prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si druhú časť. Otváram hlasovanie pre druhú časť. Hlasovanie je ukončené. 26 za, 28 proti, zamietnuté. Dobre bolo, že sme si to skontrolovali. A teraz 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 111 za, proti, zdržali sa, prijaté. 112 za, proti, zdržali sa, prijaté. 113 za, proti, zdržali sa, prijaté. I 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa prijaté. A potom sa vlastne dostávame už k záverečnému hlasovaniu o správe Marisa Matias, takže otváram hlasovanie. EPP e má o jednu kartičku viac. Teraz je to dobré. Hlasovanie je ukončené. Takže 51 za, nikto proti, traja sa zdržali. Srdečne blahoželám spravodajkyni za tento vynikajúci výsledok, dobrú správu. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Takže o legislatívnom uznesení hlasujeme. Hlasovali všetci. Hlasovanie teda ukončujem. 46 za, nikto proti, dvaja sa zdržali rovnako zrejme ako to predchádzajúce hlasovanie, takže srdečne blahoželám Marize Matias za toto stanovisko. A teraz pokračujeme ďalej v našom programe. A teraz sa budeme venovať farmakovigilancii. A máme tu správy Lindy McEwan.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 Ja, hier ist Wieder alle konzentriert. Takže všetci sa sústredia a sú pripravení na ďalšie hlasovanie. Čo sa týka farmakovigilancie, máme tam dve správy od Lindy McEwen. Jedna sa týka smernice a druhá nariadenia. Začneme nariadením. A, takže v porovnaní s programom nezačneme smernicou, ale začneme hlasovať o nariadení. Takže opakujem regulation. Gut. Dann haben Sie die Abstimmung. Dobre. Takže máte k dispozícii hlasovací zoznam a začneme návrhom číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Potom 34 za. Proti? vidím, že nehlasujú všetci práve preto. Ešte raz opakujem. Hovoríme teraz o nariadení, áno, regulation. A boli sme teraz pri návrhu 34. Zopakujem to ešte raz. Kto je za 34? Kto je proti 34? Dobre, radšej si to overme. Otváram hlasovanie. Viacerí kolegovia nemajú kartičky, nepoužili pri hlasovaní. Máme tu mať okolo 55 účastníkov. Aha, dobre, dobre, teraz skončím hlasovanie. A bolo to zamietnuté 22 za, 26 proti. Sieben. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3, kto je za? Kompromis 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 39 za, proti, zdržali sa, schválené 9, ITRE 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, Schválené. Teraz úplne dole. Imko 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. ITRE 13 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Aha, chcete to overiť, takže overíme si ITRE 13. Aha, overíme si to. Aha, dobre, ja som sa pomýlil, takže bolo to zamietnuté. Takže opakujem zamietnuté. A teraz 48. Kto je za? 48. Kto je proti? Zdržali sa. Nejaké technické problémy? Chcela by som len upozorniť, že je tu ústny pozmenujúci návrh, e, ktorý, sa má zmeniť, e, ktorý má zmeniť slovo identifikácia. Schopnosť identifikovať. Uh-huh. Mhm. Prečo mali sme to uvedené v hlasovacom zozname, takže o to sme vlastne hlasovali. A bolo to schválené. Teraz sa dostávame k 47. od pani Rivázik za. Proti. Zdržali si sa. Schválené. Imko 5. Imko 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Potom tu máme hlasovanie po častiach, také trošku zvláštne. pekne, máme to tu dobre znázorne, ale skúsim sa vám to vysvetliť. Imko 5, teraz hlasujeme o prvej časti, kto je za. Takže hlasujeme o prvej časti. Kto je proti? Zdržali sa, schválené. A teraz mi sekretariat povedal, že hlasujeme o druhej časti. Takže kto je za druhú časť? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 5. Kto je za kompromis číslo 5? Ďakujem. Proti. Zdržali sa schválené. Dostávame sa na ďalšiu stranu. A máme tu 60. prvá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Teraz identický návrh 57-58, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 59 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 62. časť za, proti, zdržali sa, schválne 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, osmička za, proti, zdržali sa, schválené. 62 a ITRE 17, identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, žiaľ. IMKO 11, prvá časť a 9, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. IMKO 11, druhá časť a 9, druhá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 63, IMKO 12, ITRE 18, identické, kto je za, proti, zdržali sa, overme si to. Otváram hlasovanie. Za EPP tu máme jedného človeka navyše. Dobre, teraz je to v poriadku. Zamietnuté 25 za, 28 proti. No. A teraz dole. 64. Kto je za? Proti zdržali sa, schválené. Desiatka za, proti, zdržali sa, schválené. 65 a ITRE 19, identické návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz konsolidovaný pozmeňujúci návrh 2B, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, overíme si teda ten konsolidovaný pozmeňujúci návrh 2B. Končím hlasovanie. 20 za, 33 proti, zamietnuté. A pokračujeme ďalej. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, schválené. 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa schválené. 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 71 za, 70 chcete overiť? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tridsať za, 23 proti, schválené. No, takže predsa. Dnes nám svieti slnko, takže ja nemám taký dobrý prehľad o tom, čo zde je v sále, ale nevadí. 71, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 12. A 73. A I 21. Identické návrhy. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Chcete overiť? Dobre. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté, ale veľmi tesne, takže oplatilo sa si to overiť. A teraz sa dostávame k 72. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené? ITRE 21, ITRE 21, čas B, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12, časť B a 72, časť B, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší návrh odpadá. A teraz tu máme 74 a 75, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 13, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Chcete to overiť? Dobre,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 Teraz 77. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 78 a 22 ITRE sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. IMKO 13 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 4 za? proti, zdržali sa, schválené. Pokračujeme 82. Líze Ulmer za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 15 a 85 za, Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz sa dostávam k kompromisu 2a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 16 a 17 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. A ITRE jednotka tam bolo vlastne tiež. A teraz sa dostaneme 20 a ITRE dvojke. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overme si to radšej. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Teraz sa dostávame k dvojke. Kto je za dvojku? Proti zdržali sa schválené 19 za. Proti zdržali sa schválené 22 za proti, zdržali sa schválené, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz sa dostávame k štyrke. Kto je za štyrku? Proti? Zdržali sa? Schválené. Potom pokračujeme kompromisom 1. Kto je za kompromis 1? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz sa dostávame k 33 a i 6, sú to identické, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie o správe. Otváram hlasovanie. Za EPP tu máme jedného poslanca navyše. Ešte stále, teraz to v poriadku. 52 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme spravodajkyni. A teraz budeme ešte hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ten istý výsledok, 52 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže teraz gratulujem pani McEwen. Ďakujem pekne za tú prácu, ktorú ste odviedli na nariadení, ale pokračujeme ďalej. A teraz sa dostávame k smernici. Je tu o farmakovigilanciu, ale o smernicu a pani Ayuso. Para no interrumpir luego, quería decir que retiro mi enmienda 80. Chcela by som povedať, aby som potom nemusela prerušovať, že 84 chcem stiahnuť. Ďakujem pekne. Das machen wir. Dankeschön. Dobre, poznačíme si návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené teraz identické návrhy 72 i 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 75, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 a 76 sú identické, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 bola stiahnutá. Teraz hlasujeme o ITRE 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81, 82, 83 identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 86, 3, 12 a 88 identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 89, 90 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. ITRE 13 za? Aha, 89 ku 90 chcete overiť? Dobre, overme si. Končím hlasovanie. Áno, bolo to zamietnuté. Musím sa poriadne sústrediť. Teraz ITRE 13 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 91, 92, 93 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 95 prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Identické návrhy 94 prvá časť i 14 prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 14 a 95 druhá časť, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 94 tretia časť, 95 tretia časť, ITRE 14 tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 95 štvrtá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Chcete overiť? Dobre, otvorím, overíme si osmičku, otváram hlasovanie. Za EPP to mám jedného navyše. Končím hlasovanie. Zamietnuté a to musím povedať, ale že máme tu 55 členov, ale 53 našich členov má karty, hlasovacie karty, takže niekedy tu máme určitý rozdiel. Štyria kolegovia už nemajú kartu, ktorú teda nepoužívajú pri hlasovaní, takže máme tu aj niekedy určité rozdiely. Dobre, pokračujeme. 97 litre 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Deväťdesiatšesť prvá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 98 a 96 druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. ITRE 15, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, identické, identické 96, tretia časť 99 a ITRE 15, tretia časť. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa schválené. Chcete overiť? Dobre, hovoríme si stovku. Končím hlasovanie. Máme tu vlastne ten istý výsledok. 56 prítomných, 51 členov majú hlasovaciu kartu, 5 hlasujú bez karty, Dobre, takže to bola stovka. ITRE 14, druhá časť, 95, druhá časť, to už máme? To sme, aha. Dobre, sme na ďalšej strane vlastne. Teraz 101 a 102, identické návrhy, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 2a, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, teraz spravíme veľký skok na stranu 6. Máme tu 118. Pani Rodbieren, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Imko 9. A 119. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 120 a 121 za proti, zdržali sa zamietnuté. I3 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa. Overme si to, overíme si 122. Končím hlasovanie. 32 za, 21 proti, schválené. A teraz kompromis číslo 5. Kto je za? Proti? Držali sa schválené. Ďalšia strana. 134. Maštálka. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 12, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 135 Dobré, niekto to chce overiť. Takže budeme teraz hlasovať. dvanástka, imko 12, prvá časť, veríme si. Bolo to zamietnuté. 25 za, 28 proti. No, zdá sa, že výsledky elektronického hlasovania sú odlišné od toho, čo vidím. 135, Ajuzor Parvanová za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Inko 12, druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Chcete overiť? Dobre. Imko 12, druhá časť. Končím hlasovanie. Aha, podobný výsledok. Zamietnuté. Sto tridsať šesť, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa, schválené. 138 a 139 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 21, ten sme, o tom sme vlastne už tiež hlasovali, ten bol s tými identickými návrhmi. 142 rivázy za, proti, zdržali sa, zamietnuté 143 rivázy za, proti, zdržali sa, zamietnuté 144 za, proti, zdržali sa, overme si to. Hovoríme si 144. -ku. Končím hlasovanie. 21 za, 30 proti, zamietnuté. Imko 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1A za, proti, zdržali sa schválené. Ďalšia strana, ITRE 25, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz konsolidovaný pozmeňujúci návrh 2B, kto je za tento návrh, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, teraz spravíme skok vpred na stranu 11, imko 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A tento návrh je identický s Takže tu máme ITRE 28, 162, 163, 64, 65, to všetko sme vlastne teraz vyriešili pri hlasovaní. A teraz identické návrhy IMKO 17 a 166, to je za. Proti zdržali sa schválené. 167 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete overiť? Overíme si 167. Končím hlasovanie. 26 za, 25 proti schválené. Dobre, 168, Perejo, Rodríguez za. Proti. Zdržali sa. A myslím, že bolo to schválené, ale radšej si to overme, takže budeme hlasovať o 168. Končím hlasovanie. Nebolo to schválené. Takže z istej politickej skupiny piati kolegovia nemajú hlasovaciu kartu. Preto tie výsledky sú také záhadné. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Hovorme si to. Končím hlasovanie. Schválené. Nie, je zamietnuté. 26 proti. Asi bolo lepšie, keby pani Koril Lepáš pokračoval hlasovaní. 169 Líze Ulmer, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. Liter 29, tretia časť, kto Proti, zdržali sa zamietnuté. 100 89, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. odpadá. A pokračujeme ďalej na ďalšej strane. Máme tu 195, 196, 30. Identické návrhy, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 197, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Aha, teraz mi už nedôverujete. Dobre, takže 197 si overíme. Končím hlasovanie. Schválené. 27 za, 24 proti. Teraz 200, Lepáš za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 201 Lepáš za proti, zdržali sa zamietnuté 202 za, proti, zdržali sa, overme si to. Končím hlasovanie. 24 za, 27 proti, zamietnuté. 203 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že rovnaký výsledok, ale radšej si to overme. Končím hlasovanie. 30 za, 21 proti, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Seite 17 Strana 17, takže 219 a IMKO 25 sú identické. Kto je za, proti? Zdržali sa zamietnuté. 221. časť, 223. prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. No už dobre. 221. časť, 223. prvá časť kontrolujeme elektronicky. Jedno EPP je tu naviac. Teraz je to dobré. 24 za, 27 proti zamietnuté. 221, prvá časť, ITRE 33, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. 221, druhá časť, ITRE 33, druhá časť, to je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 224, prvá časť, i 33, tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 221, tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 223, druhá časť, 222, časť za, proti, zdržali sa Skontrolujeme? Skontrolujeme si to? Takže 223, druhá časť, 222, časť e, kontrola elektronická. Hlasovanie je ukončené. 30 za, 23 proti prijaté. 225 a IMKO 26. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 224, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 221 štvrtá časť, i 33 štvrtá časť, 224 tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 222 za. Proti? Zdržali sa prijaté. IMKO 27 prvá časť za proti, zdržali sa zamietnuté. 221, 5. časť, ITRE 33, 5. časť, 228, prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. potom 16. Spravodajca, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 227, prvá časť. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 221, 7. časť. 228, druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. ITRE 33, 6. časť. Za? proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 27, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 226 za, proti, zdržali sa, kontrolujeme 226. Hlasovanie je ukončené. 28, 22 proti prijaté, 227 druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 221 8 časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 221 9 časť, 229, i 33 7 časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 230 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 29, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 231 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 232 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Identické sú 239 prvá časť, 241 prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. K tomu patrilo aj T34 prvá časť. Ďalšia strana, 241. časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Identický je celý rád, Buzoj, Rivázy, Delvo a Itre návrhy, takže za, proti, zdržali sa zamietnutí identické imko a živá za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko živá kontrolujeme elektronicky. Takže IMKO 29, druhá časť a 233. Otváram hlasovanie. Imko 29, zweiter Teil. Imko 29, druhá časť a Živa 233. Hlasovanie je ukončené. Claire Voilà. Convaincante. Voilà. A potom tu máme 234, 235 a 17 identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 243. časť za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Identické 241. tretia časť, ITRE 34. tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. IMKO 30 a 237. za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 244. časť, 241. štvrtá časť, i 34. štvrtá časť, 239. tretia časť za, <clears throat> Proti. Zdržali sa zamietnuté. ITRE 34, 5. časť. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 236 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 238 za Aha, tie sú identické, takže 239 je štvrtá časť. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE 3, 55, teda 35, e, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 242. prvá časť za. Pr- proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 242. druhá časť B za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 242. tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 242. štvrtá časť za proti, zdržali sa, zamietnuté. 242, 5. časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 242, 6. časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 245 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 247 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 246 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 244 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Inko 31 a 243 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 248 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Imko 32 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme to. Imko 32. Hlasovanie je ukončené. To bolo tesné 26 za 26 proti, zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Imko 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 249, prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. 250, za, proti, zdržali sa, hm. prijaté. Kontrolujeme 250 elektronicky. Hlasovanie ukončené. 26 za, 24 proti, 2 sa zdržali prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 249, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 249 tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 251 za, proti, EPP je zamknutá, alebo nie, ja tu vidím len polovicu, takže kontrolujeme. 250 jednotka kontrola elektronickou formou. Končím hlasovanie. 26, 26, opäť zamietnuté. 21 za. proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti. Kontrolujeme 22. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 26 za 27 proti. 23 za proti, zdržali sa, prijaté 252 za, proti, zdržali sa, prijaté ITRE 37 za, proti, zdržali sa, prijaté IMKO 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté 253, prvá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté 254, za, proti, zdržali sa prijaté. 24, prvá časť, za, proti, zdržali sa, no, zamietnuté. IMKO 35, 253, druhá časť sú identické, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 255 za, proti, zdržali sa, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté 256 za, proti, kontrolujeme 256. -ku. Hlasovanie je ukončené. 27 za 26 proti prijaté. Dvesto päťdesiat sedem za. Proti. Zažali sa prijaté. Kompromis 9. Za. Proti zdržali sa prijaté. 258, ITRE 38, identické za, proti. Kontrolujeme. 258 osmička, ITRE 38, prvá časť. Od týchto dvoch hlasujeme teraz. Takže ešte raz otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 25 za, 28 proti. Zamietnutý. 259 za. Mm. Proti. Zdržali sa. Kontrolujeme. Hlasovanie ukončené. 27 za, 26 proti. Prijaté 260 za, Proti. Zdržali sa. Kontrola. Hlasovanie je ukončené. 26 za 26 proti. Zamietnuté. Tesne. ITRE 38, druhá časť, kto je za? proti. Kontrola. Hlasovanie je ukončené. 25 a 26 proti zamietnuté. 261 za. Proti. Kontrola. Hlasovanie ukončené. 25 za 27 proti zamietnuté. Identické sú teraz ďalšie dva návrhy, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 8, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté. 263 Schnellhardt za, proti, zdržali sa. Žiaľ, nie. Konsolidovaný e, návrh 4b. Kto je zaň? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 264 za, proti, zdržali sa, prijatý. 264 kontrolujeme. Ukončujem. 32 za 18 proti 1 sa zdržal prijaté. 265 za. Takže tento od vypadáva. Takže kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis číslo 11 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 12 za kompromis 12 proti, zdržali sa, prijatí. Identické sú IMCO 36, 267 a 268. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijaté. Identické 269 je 39. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 266. Áder za. Proti. Kontrola. 266. Hlasovanie je ukončené. 26 a 27 proti. Zamietnuté. Imko 37 za. Proti. Kontrolujeme Imko 37. Hlasovanie ukončené. 29 za 24 proti. Prijaté. 270 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Ukončujem. 31 za, 22 proti. Prijaté. Teraz úvodné ustanovenia. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, Kontrola. Ukončujem hlasovanie 29 za 24 proti prijaté i 3 1 za proti zdržali sa zamietnuté. Dvadsať deväť za. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme si to. Ukončujem hlasovanie. 27 za, 24 proti. Prijaté. 28. odpadáva, teraz kompromis 4a. Ďakujem, proti. Zdržali sa prijatí. 32 za. Proti. Skontrolujeme si to. 32. Hlasovanie je ukončené. 21 za, 32 proti, zamietnuté. A teraz 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 2 skontrolujeme. Hlasovanie je ukončené. 27 za 27 proti. Zamietnuté. Takže ITRE dvojka. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 2C. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalšia strana. Kompromis 1B. Za. Proti. Zdržali sa. prijatí. A teraz 51 za, proti, zdržali sa prijatí. Pokračujeme ďalej imko štvorkou. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Trojka za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti, zdržali sa prijatí. 55, 56 identické za, proti, zdržali sa zamietnutí. Aj 36 patrila k nim tiež. 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 58. prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 59. oddelené hlasovanie za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté prvá, druhá časť za, proti, Zdržali sa prijaté. Teraz Peťka za. Proti. Zdržali sa prijaté. 58. druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. 62. i 3. sedmička sú identické za proti, zdržali sa, zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 65 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to, 65 Hlasovanie ukončené. 28 za, 26 proti. Prijaté. 66 a Inko 6 sú identické. Kto je za? Proti. Nezdržali sa. Zamietnuté. 67 za. Proti Skontrolujeme si to. 67. Ukončujem hlasovanie. 29 za 23 proti. Prijaté. 6 za proti. Zdržali sa. Prijaté. A teraz sme pri 71. aj pre 9. za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to. Ukončujem hlasovanie. 26 za 28 proti. Zamietnuté. Inko 7 za. Proti. Skontrolujeme. Hlasovanie ukončené. 26 za 26 proti zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže boli ste vynikajúci, úžasné, vydržali ste to. A teraz e, konečné hlasovanie elektronickou formou o správe. Takže otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 49 za, nikto proti, 5 sa zdržali. A teraz hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Takisto 49 za, nikto proti, 5 sa zdržalo. Blahoželám spravodajkyni Linde McEwen. Gratulujem k tejto práci, ktorú ste odviedli v tejto oblasti. Dobre sme teda pracovali a uvidíme sa tu opäť dnes popoludní o 15. Aha, ešte nie sme úplne na konci. Ešte tu máme správu delegácie vyslanej do e, agentúry pre chemikálie v Helsinkách, ECHA. Dôležitá agentúra pre našu prácu. So, die Kontaktperson zu ECHA ist Satu Satu je našou kontaktnou osobou pre túto agentúru. A Náš kolega by nám chcel. Prosím, aby ste sa upokojili. Chcel by som poprosiť kolegu Satuhasiho, aby nám poreferoval o tejto návšteve v Helsinkách. Tie najdôležitejšie boli pre našu diskusiu. Ide, prichádza to ako prekvapenie, pretože teda najskôr ďakujem, ale Nebola som informovaná mm, vopred, že by som mala e, mm, podať túto správu, čiže nie som pripravená. A môžem hovoriť o niektorých veciach. A e, samozrejme, chemická agentúra, agentúra pre chemikálie mm, implementuje legislatívu, ktorá mení predošlú situáciu a to značne. Je to veľmi ťažká práca. Mm, počuli sme veľa vecí o rozpočte a o organizácii, o otázkach IT, ale ja som chcela v diskusiách eh, po správe v tomto výbore eh, hovoriť o jednom probléme, mm, o ktorým sa už výbor viackrát zaoberal a síce ide o zoznam kandidátov na teda ide o látky, ktoré by alebo zoznam látok na povolenie autorizáciu. Problémom je to, že máme eh, niekoľko 100, asi 500 látok, ktoré mm, nie sú um, takými prechodnými látkami uh, ropného priemyslu, ktoré majú mm, splňať podmienky veľmi rizikových látok CMROPBD alebo BPBD. A momentálne počet látok, ktoré sú na zozname potenciálnych látok na autorizáciu, e, je ich teda len 30. Pokrok je veľmi pomalý a pre bežného občana jeden z dôležitých bodov alebo jedna z dôležitých vecí sa proste nedeje kvôli týmto problémom a síce ide o právo spotrebiteľa vedieť, právo na informácie. Toto je zakotvené v legislatíve, ide o škodlivé látky, ale v praxi sa to obmedzuje na látky, ktoré sú na zozname takýchto mm, potenciálnych látok. Po mm, tom, ako začala pracovať nová komisia, priemysel teda výbor pre priemysel, životné prostredie, Tadžany a Pátočník sa dohodli, že pokrok v tejto a v ďalších otázkach je dôležitý. V každom prípade to znamená, že časový harmonogram, na ktorom sa oni dohodli, e, tak tam je iba štvrtina už známych látok, ktoré by mali byť na zozname potenciálnych látok, sa tam dostane. No a jedným z dôvodov, na ktorý mm, prišla, alebo ktorý identifikovala naša delegácia, je ten, že komisia spája dve etapy v legislatíve. Zoznamy potenciálnych látok a ďalší krok, ktorým by malo byť, je rozhodnutie o látkach, ktoré skutočne sa na tento zoznam látok na povolenie dostanú. Oni chcú e, sa ubezpečiť, že každá látka na zozname potenciálnych e, kandidátov sa dostane e, až do etapy autorizácie a povolovania. Možno, že je to pochopiteľné zo strany komisie, ale problémom je to, že jeden z, jedna z dôležitých myšlienok tejto legislatívy práva spotrebiteľa na informácie, že toto je vlastne e, ako keby prázdne. No a tiež si myslím, že pre náš výbor je dôležité vedieť, že Počas tejto návštevy sme si uvedomili, že chemická agentúra, ktorý, ktorej zástupcovia v kontaktoch s nami povedali, že oni nemôžu urobiť nič, pretože je to buď členská krajina alebo komisia, ktorá príjme rozhodnutie, ktoré látky sa dostanú na zoznam potenciálnych látok a chemická agentúra jednoducho len rešpektuje to, o čo ju žiadajú. No a teraz nám povedali, že je to lepšie ako predtým, ale v každom prípade pokrok je ešte stále príliš pomalý. A to bola aj požiadavka chemickej agentúry. E, oni povedali komisii, že proces sa musí urýchliť. Ja sa až tak veľmi nezaoberám, alebo nemám až toľko práce s rozpočtom, ale možno by bolo dobre v tomto výbore povedať, že pani Hau, ktorá je našou expertkou na rozpočet a niektorí ďalší členovia sú úžasnutí, že ECHA je len spokojná s tým, čo sľubuje komisia. Zdá sa, my sme teda mali dojem, že nie je tu istota, že že prislúbené zdroje budú stačiť na takúto obrovskú úlohu. Oni ale nežiadajú o nič viacej. Možno, že toto je tiež téma, kde by náš výbor mal konať. Ja dúfam, že my ako výbor pre životné prostredie budeme aj naďalej aktívni v tomto zozname potenciálnych látok a e, ja to vidím tak, že, alebo mám pocit, že by sme mali byť aktívni aj v oblasti zdrojov a rozpočtu. Ďakujem. Ja, danke, tu Hasi. Ďakujem pekne, sa tu Hasi, za túto spontánnu správu. Dá sa povedať, že ECHA sa dobre rozbehla aj vďaka pomoci fínskej vlády, čo sa týka priestorov a celá vlastne tá nábehová fáza, tá sa vydarila veľmi dobre. A čo sa týka aj tej predregistrácie, tak tí museli vlastne zvládnuť obrovskú úlohu. Je tam 2,75 regist- milióna registrácií a teraz nastáva druhá fáza registrácie ktorá beží do novembra 2010. Tam pôjde asi o 25 tisíc látok, ktoré sa budú ešte raz prihlasovať eh, na bližšie skúmanie. A čo sa týka rozpočtu, je to určitý problém, ktorým sa musíme zaoberať lebo ak ECHA nebude mať dostatočnú podporu, nebude môcť vykonávať svoju prácu a čo sa týka rozpočtu na rok 2011, by sme na to nemali zabudnúť a pre ECHU by sme mali mať pripravenú určitú linku, ak by bola takáto potreba. Okrem toho sa ECHA bude pravdepodobne zaoberať aj biocídmi. Pani Klás bola pri tom. To by teda bola ďalšia taká úloha, ktorou by sa mohla zaoberať agentúra. My sme už o tom diskutovali, zaoberali sme sa tým, či je tam dostatočný potenciál, hovorili sme aj o viacerých problémoch, ktoré s tým súvisia. Viacerí rečníci sa hlasia a teraz pani McGuinness, nech sa páči ďakujem, pán predseda, a ďakujem kolegyni za jej spontánnu správu. Najskôr návšteva bola veľmi dobre zorganizovaná a ďakujem organizátorom. Bolo to veľmi užitočno, pre, užitočné pre výbor vidieť dopad legislatívy. Niekoľko vecí. E, e obrovská úloha, ktorú má ECHA pred sebou, podľa mňa to nie je celkom dobre odhadnuté a Európa by mala pomáhať. E, mám trochu obavy, ohľadom zoznamu potenciálnych látok a tejto otázky. Zdá sa, že možno sa príliš že informácie sú príliš rozsiahlé oblasti, kde máme skutočné obavy, že zoznam potenciálnych látok nebude e, riešený tak rýchlo, ako by si to výbor želal, že že na to je vytvorená legislatíva a už sa hovorilo o tom, že je tu úloha členských krajín, ktoré majú kontaktovať ECHU s tými látkami, ktoré sú vysoké, vysokorizikové. Delegácia diskutovala o feniloch A, teda uh, tu sú tie rizikové látky, ale Európska agentúra pre chemikálie to nerieši ako naliehavý prípad. Ťažko sa to vysvetľuje, myslím, že by sme o takýchto obavách mali diskutovať. Ďalšie dve veci. Dopad na malé a stredné podniky v rámci Európy pri riešení tejto legislatívy. To sa musí uznať, vziať na vedomie. Malo by tu byť zdieľanie informácií a myšlienka je dobrá, Myslím, že musíme byť ale opatrní, či to bude funkčné a či to budú negatívne dopady na malé a stredné firmy. Podľa mňa, teda ja si to sama uvedomujem. Teda toľko k týmto pár veciam, ale vďaka ECHA a organizátorom podľa mňa táto návšteva bola veľmi užitočná. Ja, vielen Dank. In der Tat hat... Ďakujem pekne. Skutočne sme mali ten dojem, že agentúra pracuje veľmi angažovane a vlastne je to na strane priemyslu, aby dodali potrebné informácie, aby sa zorganizovali v rámci toho, ako prebieha tá koordinácia pri tých informáciách. Tam je istý problém. To sa musí vyriešiť tento rok. A dôležité aby tam spolupracovali členské štáty. To sú také dva kritické body v rámci toho systému pri implementácii REACH by sme k nám pozvali aj riaditeľa Danciga. A možno bol dobre, keby v novembri po tej zložitej fáze prišiel na náš výbor, aby sme hovorili o tej dôležitej etape, aby sme možno hovorili o biocídoch a o tom, ako tam prebieha práca. Hlási sa niekto ešte o slovo? Vidím, že nie. Myslím si, že všetci sú vyčerpaní z dnešného hlasovania. Tým pádom môžem ukončiť do obed, dnes našu schôdzu do obeda a pokračujeme o 15. Ďakujem.